považovať mať teda práve Európskeho, poslanca Európskeho parlamentu a predložiť tiež prehlásenie o tom, že nevykonáva e, žiadny iný post, ktorý nie je zlúčiteľný s mandátom Európskeho poslanca Európskeho parlamentu. Pán Luigi de Magistris ma tiež informoval, že v občianskom spore na e, súde Lamezia Term e, využije svoju poslaneckú imunitu teda tej imunity sa vzdal a to v súlade s článkom 6 odsek 3 rokovacieho poriadku